Stonovej správe o Izraeli a Palestíne. E, tie sa uskutočnia e, v rámci v rámci vyhlásení vysokého predstaviteľa, vysokého zástupcu e, rady. Ďalej sa pridáva jeden osobitný bod k Izraelu a Palestíne a to o občianskej spoločnosti a národných menšinách v Bielorusku a hlasovať sa bude v marci. Štvrtou zmenou je, že po jednominútových vystúpeniach e, bude pridaný osobitný bod a totiž prehlásenie e, komisie o e, katastrofách v autonómnom regióne Madeira. Hlasovanie sa uskutoční tiež v marci. No a štvrtok tri eh, zmeny eh, vo vzťahu k správe o eh, Neveš k spoločnej politike rybolovu dostane rada 5 minút rečníckého času. No a druhou zmenou je, že po správe o Neves sa doplňa jeden bod, a totiž prehlásenie komisie o železničnej bezpečnosti vrátane Európskeho signalizačného systému a k tomuto bodu nebude prijaté žiadne, nebude prijaté žiadne uznesenie. No a ďalšie, ďalšia zmena, že hlasovať sa bude vo štvrtok o 11.30. No a ďalej nasledovné návrhy na štvrtok. Politická skupina socialistov a demokratov požiadala, aby sa hlasovanie o správe Léne o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty, takto sa posúva a e, v súlade s touto žiadosťou dáva slovo pánovi Šulcovi. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. E, v rámci politickej skupiny socialistov a demokratov e, sme viedli o správe kolegu Leného veľmi intenzívnu diskusiu a o tom, Vy ste vždy proti všetkému, takže nepotrebujete ani nejaký preklad. Gut, ich fange nochmal von vorne an, Herr Präsident. Ich weiß nicht, ob die... Verstehst du mich jetzt? Also auch der Kollege Chichester versteht mich. Dobre, teraz už mi rozumie kolega Chichester. A, takže ešte raz, naša politická skupina dnes ráno viedla veľmi intenzívnu diskusiu o správe pána Leného a s rozpravou, alebo tá diskusia, tú diskusiu sme ešte neukončili, to sa už ehm, stáva, ale chceli by sme eh, vyjadriť jedno želanie, aby nám kolega Léne dal možnosť do marcovej, marcového zasadnutia si rozmyslieť, eh, čo sa dá v súvislosti s touto správou ešte robiť a akú, aké stanovisko zaujmeme. Eh, myslím, že aj v rámci našej politickej skupiny existuje množstvo prístupov a boli by sme veľmi radi, keby sa rozpráva uskutočnila, ale aby sa hlasovanie uskutočnilo až v marci Myslím, že to by nám, ale aj iným politickým skupinám dalo čas na intenzívnejšie diskusie a zaujatie stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Šulc. No a chcel by niekto sa vyjadriť a podporiť tento tento návrh, pán Lejne. Vážený pán predseda, dámy a páni, ja pokladám za dobré, že so, politická skupina socialista demokratov sa tak intenzívne zaoberala touto správou. Ale ja by som chcel povedať, že my ako parlament sme v decembri 2008 eh, prijali takmer jednomyselné rozhodnutie a uznesenie, kde sme vyzvali Európsku komisiu, aby práve taký návrh, eh, aký predkladáme my, predložila komisia. No a parlament E, sa musí držať toho, o čom e, sám rozhodol a tá dlhoročná, čo je dlhoročnou vôľou e, tejto inštitúcie. My samozrejme pri v súvislosti s každým legislatívnym námrhom sú určité pochybnosti, ktoré sme zatiaľ vyriešili kompromisne vo výbore pre právne záležitosti. A tento kompromis je zrelý na to, aby sme o ňom rozhodovali. Samozrejme, ja mám pochopenie potom, že môže byť užitočné Eh, rozšíriť skupinu tých, ktorí podporia túto, eh, túto, eh, toto uznesenie. A keď to je cieľom aj kolegu Šulca, nemám nič proti rozšíreniu alebo odloženiu hlasovania na marec. To je môj názor, nie názor politickej skupiny, pretože dnes ráno sme o tom rozhodli inak. Ale ja si myslím, že socialistom by sme mali dať šancu uvedomiť si, aká je aké je to dôležité podporiť malé a stredné podniky a odburávať byrokraciu. Ďakujem pekne. A chcel by teraz niekto sa vysloviť proti tejto žiadosti. Nech sa páči. Už pán predseda, ďakujem veľmi pekne kolegovi Lejnemu za jeho slova, avšak ja by som chcel tiež požiadať o to, aby sme za týchto podmienok aby za týchto podmienok mohli byť predkladané návrhy a uskutočnila sa aj rozpráva, pretože bolo predpo, predpokladané len hlasovanie. My sme nemohli predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. A teraz dostáva slovo ešte pán Šulc, vážený pán predseda. Ja ešte raz opakujem moju žiadosť. My sme za rozpravu. a Chceme len, aby bolo odložené hlasovanie. Ale musím tiež povedať, že ja chápem želanie pána Léneho, ale v našej politickej skupine pán Léne um, sa riadíme demokratickými zásadami, takže nemôžem vám, vás, vám nič potvrdiť. Ďakujem pekne a teraz hlasujeme, kto je za prijatie návrhu politickej skupiny SAD. Požiadam vás o zvýhnutie ruky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto je proti tomu? Ďakujem veľmi pekne, takže návrh bol prijatý. No, takže hlasovanie o správe pána Léneho o ročnej, ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločnosti sa tým odkladá. No a žiadne ďalšie pripomienky e, neboli predložené, takže tým je program zasadnutia prijatý. No a ešte sa o slovo hlasí pán Svoboda. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len veľmi stručne. V, v ostatných dňoch sa boli prijaté dve dôležité nominácie zástupca Európskej komisie v USA vo Washingtone na, no na druhej strane splnomocnenec, mimoriadný splnomocnenec pre Afganistán. Obidve nominácie sú sporné a vedú sa o nich diskusie. Ja nechcem sa teraz venovať nejakej otázke podstaty. Ja by som chcel len povedať, aby obidve e, tieto osoby predtým, než vstúpia e, a ujmú sa svojich funkcií, aby prišli do zahranično-politického výboru, aby sme s ním mohli viesť rozpravy a dúfam, že tak predseda rady, ako aj predseda komisie tento návrh podporia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Náš e, návrh beriem na vedomie. No. E, ďakujem pekne. Ďalším bodom na našom programe e, je vyhlásenie e, Európskej rady a komisie k stratégii EU 2020. Ide o kroky nadväzujúce na neformálne zasadnutie rady z 11. februára 2010. Ako prvý dostane slovo predseda Európskej rady, pán eh, Herman van Rompuy. Rád by som vám povedal, že to je jeho prvé vystúpenie v pléne Európskeho parlamentu. Teda dohodli sme sa, že eh, vám dáme trochu dlhší priestor, pretože pán predseda by vám, dámy a páni, rád predniesol jeho názory aj na niektoré ďalšie otázky, inštitucionálne otázky v úvode.